Uh, good morning, everybody. Dobré ráno, uh, milí kolegovia, dovolte mi otvoriť dnešnú schôdzu. Vážení kolegovia z Európskeho parlamentu, čaká nás spoločné zasadnutie výborov k téme Istanbulského dohovoru. Toto je naozaj veľmi dôležitý krok v smere posilnenia boja proti násiliu páchanému na ženách. My sme už uh, uskutočnili dve verejné vypočutia v rámci takéhoto spoločného zasadnutia výborov a mali sme možnosť vypočuť si expertov k téme, e, o ktorej hovoríme a takisto aj zástupcov jednotlivých inštitúcií. Dnes si vypočujeme pozície spoluspravodajcov, ktorí predstavia hlavné aspekty svojej predbežnej verzie správy. Teraz by som dal slovo pani Revol Dallon Bonefoy. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som rada, že dnes e, môžeme hovoriť o istambulskom dohovore. Nejako by som upresnila, o čo vlastne ide. Ide o dokument e, z roku 2011. Je to prvý právne záväzný e, nástroj, e, ktorý má zabrániť násiliu na ženách, sexuálne násilie, sexuálne obťažovanie, psychologické, fyzické násilie alebo aj nutené manželstvo. To všetko sú formy násilia na ženách Väčšina teda um, obetí je, uh, sú ženy, vychádza to teda z rodového hľadiska, z diskriminácie a nerovnosti medzi mužmi a ženami a je to fenomén, uh, ktorý sa nachádza aj na území EÚ, ale um, je malo registrovaný, často malo registrovaný. Vychádzame v istambulskom uh, dohovore z troch vecí. Uh, prevencia, ochrana a uh, nasledovanie. To sú tie tri princípy, z ktorých sa vychádza. Prevencia a mm, osveta, ochrana pre obete, ako aj trestné stíhanie. Uh, toto všetko sú dôležité piliere tohto dohovoru. Pokiaľ ide o trestné stíhanie, e, náboženstvo alebo e, nejaká vzranená e, česť. Tieto nie je možné akceptovať ako priateľné argumenty. Často totiž e, sa takéto e, náboženské e, motívy v tejto súvislosti evokujú. Potrebujeme tiež osobitné monitorovacie mechanizmy. Všetky členské štáty podpísali tento dohovor, ale iba 14 ich doteraz podpísalo. V roku 2016, 14. mája, komisia navrhla, aby Európska únia ako taká pristúpila k tomuto dohovoru. Takýto akt by eh, garantoval koherentný európsky rámec. Európska únia má kompetenciu v určitých oblastiach a preto môže paralelne s členskými štátmi tento dokument ratifikovať. Pozrime sa na eh, stranu 7 eh, v dokumente komisie, tam tie kompetencie sú jasne uvedené. V rade sa momentálne o tomto návrhu diskutuje. Ako náhle sa v rade dospeje k dohode, parlament bude toto e, schváľovať. E, Zároveň máme túto právu z vlastnej iniciatívy, e, v ktorej chceme odprezentovať naše vlastné priority. Práca, ktorú prezentujeme spolu so spravodajkyňou pani Koraca Bild, toto je silná, silná, silný signál v prospech pristúpenia Európskej únie k tomuto dokumentu. Toto to však e, neoberá, neoberá zodpovednosť členským štátom. Ešte raz opakujem, že iba 14 tento dokument ratifikovalo, čo je nepostačujúce. Holistický e, multidimenzionálny prístup je nevyhnutný, aby sme mohli e, dlhodobo a trvalo skoncovať s násilím na ženách. Musíme naozaj zmeniť mentalitu celej spoločnosti teda aj e, mužov a chlapcov. Ako spravodajkynia v mene e, Líbe e, sa zaujíma o ústavenie týkajúce sa azylu a migrácie, aby tieto zraniteľné skupiny hľadiska mm, rodové, rodovo podnieteného násilia e, boli e, nejakým spôsobom ošetrené. Máme e, ženevský dohovor z 51. a teda chceme, aby členské štáty v azylovom konaní uplatňovali rodovo uspôsobené postupy. Parlament musí byť informovaný a zapojený, či už počas rokovaní v Rade alebo počas toho monitorovacieho mechanizmu, ako náhle sa teda Európska únia stane súčasťou dohovoru. Naozaj je potrebné potom aj v implementácii prideliť potrebné zdroje. Požadujeme, aby komisia prišla s legislatívnym aktom vo forme smernice, kde by boli spoločné definície na európskej úrovni e, zločinov páchaných na ženách, čo by pomohlo e, posilniť uplatňovanie dohovoru. Pristúpenie k tomu dohovoru je len prvým krokom. Náš boj nekončí touto e, správou. Európska únia chce vyslať e, jasný signál, pokiaľ ide o um, naše úsilie v boji proti násiliu na ženách. Chcem sa poďakovať spravodajkyni pani Koraca Bild a devým spravodajcom. Chcem vám povedať, že 26. apríla o tretej končila ho tam pani pozmeňovacích návrhov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi dať teraz slovo spoluspravodajkyni pani Korace Bild. Ďakujem veľmi pekne, vážená Kristýna, vážení spolupredsedovia. Veľmi sa mi páčila táto práca, eh, kde sme sa podielali na tom, čo sme skutočne vytvorili spoločne. A zázemím je to, čo sme eh, absolvovali spoločne. Bol to celý rad vypočutí, ktoré sa uskutočnili v oboch výboroch v novembri, v marci. Ehm, politický odbor nám naozaj veľmi pomohol. Organizovali sme aj workshopy zamerané na zber dát, takže dnes je to také predstavenie hĺbkovej a dlhodobej práce, ktorú sme spoločne robili. Nezabudnime, ako hovorila aj Kristín, násilie je široko rozšírené v Európe, vo všetkých sociálnych vrstvách, vo všetkých aspektoch života, doma, na internete, na pracoviskách. Ženy sú zneužívané, je na nich páchané násilie, sú bité, umočiavané, e, nie je tu žiadne náboženstvo, žiadna otázka cti, nič, čo by mohlo odôvodiť násilie. Násilie proti ženám je najčastejšie násilie mužov proti ženám a to je vážny zločin. A takto sa k tomu musíme postaviť. Prečo robíme všetku túto prácu? Pretože istambulský dohovor, či sa nám to páči alebo nie, je jediný medzinárodný právny nástroj, ktorý dáva členským štátom Rady Európy nástroje preto, aby dokázali bojovať proti tomuto fenoménu, aby príjmali sankcie a zároveň aby chránili obete a robili dlhodobú prácu v oblasti budovania a tvorby kapacít a takisto nám umožní zvyšovať povedomie, zachovávať túto tému na programe dňa a zároveň začneme meniť celkovú mentalitu a kultúru. Svet, v ktorom žijeme dnes, kde e, sa vlastne e, cez, cez osoby e, rôznych politikov sexizmus stáva bežnou normou, tak je to naozaj veľké, veľká miera neporozumenia, že čo všetko zastupujú niektoré náboženstvá, niektoré e, ideológie. A musíme si uvedomiť, že e, na telá žien alebo osoby žien nie sú nejaké oltáre, na ktorých sa e, budú realizovať nejaké náboženské predstavy alebo ideológie. A treba veľmi jednoznačne povedať, že členské štáty musia v tomto smere urobiť viac. Kristín to už povedala, mnoho členských štátov ani neratifikovalo tento dohovor a pevne verím, že moji kolegovia z tých členských štátov, ktoré to neratifikovali, radšej začnú pracovať s týmito členskými štátmi, aby naozaj ratifikovali a implementovali tento dohovor, najmä sa toho, aby nám hovorili, že ich členské štáty jednoducho neratifikovali. To je vaša práca, ste zástupcovia ľudí. Musíme sledovať prácu vlád, musíme pracovať s našimi vládami bez ohľadu, aké sú, bez ohľadu na to, aké sú farby a príslušnosti, najmä keď hovoríme o ženách, ktoré sú bité, znásilňované, zneužívané. Včera sme tu mali vypočutie, ktoré bolo naozaj ohromujúce viac ako 700 miliónov dievčat a žien vo svete, vrátane Európy, je predávaných do manželstva, keď majú 12-13 rokov mužom, ktorí nikdy nevideli, ktorí majú 20-30 rokov viac ako oni. A toto eh, ich vlastne oberá o celú mladosť. Len v, vo Švedsku to bolo 130 dievčat, ktoré takto pricestovali do Švédska už vydaté. Takže ďakujem komisii za to, že predložila tento návrh, za prácu, ktorú robia a takisto za vynikajúcu spoluprácu, ktorú máme. Takýto chcem poďakovať Európskemu Inštitútu pre rodovú rovnosť, ktorý robí naozaj veľmi dobrý kus práce, keď hovoríme o štatistikách, o analýze. A vyzývam členské štáty, aby viac pracovali práve s Eurostatom a s takýmito inštitúciami, pretože potrebujeme mať jednoznačné, hmatateľné dáta, aby sme dokázali túto tému ďalej rozvíjať. Takisto e, práca po tom, čo robila e, Rada Európy, je veľmi dôležitá. E, teším sa z tej spolupráce, ktorú máme, pretože v procese implementácie tejto smernice sa objavili aj niektoré obavy ohľadom pomalosti, ktorou členské štáty implementujú tieto právne dokumenty a ja by som naozaj rada ešte raz vyzvala, ako sme už niekoľkokrát vyzvali komisiu, ale aj Radu Európy, aby začali oveľa konštruktívnejší a hĺbkovejší dialog ohľadom výhrad, ktoré majú niektoré členské štáty. Vy ste to spomenuli, bola to otázka azylového konania, Kristýna, ale je to otázka definície rodu. A to je naozaj veľká miera, veľ, veľmi veľké nedorozumenie, pretože rod podľa Rady Európy, a my sme sa ich veľakrát pýtali, znamená rodové násilie. Násilie, ktoré je páchané podľa toho, teda na základe toho, že ste žena dievčatá sú vydávané, pretože sú dievčatá. To sa nestáva chlapcom. Takže aby som to zhrnula, pani predsednička, je podľa mňa naozaj veľmi dôležité, aby sme sa pozreli aj na otázku implementácie všetkých ostatných nástrojov, ktoré už máme schválené. A rada by som pripomenula, že tu hľadáme naozaj holistický prístup, a je to aj smernica proti obchodovaniu s ľuďmi, je to smernica o boji proti zneužívaniu a um, proti zneužívaniu detí, smernica o ochrane obetí a svetkov. To všetko sú témy, kde musíme naozaj robiť oveľa viac. Takže teším sa na prácu s tebou, Kristín, teším sa na spoluprácu so všetkými tými spravodajcami a som v dispozícii pre otázky a doplnenia, ktoré môžu byť. A vyjadrím sa a potom, ako vystúpi ešte Barbara Matera, ktorá je tieňovou spravodajkyňou e, za EPP k tomuto bodu. Ďakujem veľmi pekne obom spolupravodajkyniam. Teraz dám slovo tieňovým spravodajcom. Myslím si, že začneme tieňovým spravodajcom EPP. Neviem, či Anna Mária Prosím, iba indikujte, či chcete vystúpiť. Anne-Marie? Ja som dnes rada. Môžeme počkať, kým ona príde a ja to potom preberiem po nej tie otázky a odpovede, ktoré budú. Takže Helga. Helga Stevens je eh, tenevá spravodajkynia za EKR. Ďakujem pekne za slovo pán predseda. V prvom rade by som chcela poďakovať obom spoluspravodajkyňam za ich prácu a za ich vyváženú správu. Môžem podporiť túto správu vo všeobecnosti, rada by som však ehm, ešte ehm, zachovala svoje poznámky stručné a vecné. Moje najväčšie obavy spojené s touto správou súvisia s tým, že nevidím tu akékoľvek, akékoľvek e, zdôraznenie alebo špecifické zacielenie na osoby s znevýhodnením, okrem toho, že to je odkaz na dohovor OSN o právach ľudí so znevýhodnením. A to je spomenuté v úvodných ustanoveniach. Ale nikde inde sa nezobrazuje nič iné, čo by spomínalo e, deti alebo ženy so znevýhodnením. A to je trochu škoda. Ďalej keďže čísla vlastne či, fakty e, hovoria o tom, že ženy so znevýhodením majú ešte vyššiu mieru rizika toho, že budú vystavené násiliu. Je to e, až desaťnásobne viac, e, vyššia pravdepodobnosť, než v porovnaní so ženami, ktoré nemajú znevýhodenie. Treba si uvedomiť, že ženy so znevýhodením sú mimoriadne vysoko zraniteľná skupina. V správe v odseku 5i sa hovorí o zraniteľných skupinách ľudí a špecificky sa um, spomínajú deti, ktoré sú obeťami, ale nerobí sa tu špecifický odkaz na osoby a deti so znevýhodnením. Sú to ale aj skupiny, ktoré majú špecifické potreby a požiadavky. Preto by som rada počiarkla, najmä článok 4 Istambulského dohovoru, ktorý hovorí o základných právach, rovnosti a nediskriminácii a takisto aj odsek 3 v tejto správe, a to je síce implementácia ustanovení tohoto dohovoru jednotlivými zmluvnými stranami, predovšetkým v oblasti práv ochrany obetí musia byť zabezpečené bez e, diskriminácie na základe akokoľvek dôvodu, ako je napríklad rod, pohlavie, farba, e, jazyk, politický alebo iný názor, náboženstvo, e, národný alebo sociálny pôvod, Ehm, členstvo eh, alebo tá príslušnosť v národnej, národnostnej menšine, ehm, ekonomické zázemie, majetkové zázemie, ehm, vek, identita, rodová identita, zdravotný status, znevýhodnenie, manželský štatút alebo stav, utečenecký stav alebo akýkoľvek iný štatút. Ako teda môžete vidieť, môj názor je ten, že je naozaj veľmi dôležité, aby sme tu špecificky spomenuli a uviedli deti a ženy, ktoré sú zo znevýhodnených skupín a preto sa teším na spoluprácu so spravodajkyňami a budem rada, keď toto všetko bude veľmi rýchly proces, aby odporúčania Európskeho parlamentu boli vzaté, dohovoru, e, vzaté do úvahy a tento dohovor bol ratifikovaný čo najskôr. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne obidvom spravodajkyniam za ich prácu. Takisto chcem e, povedať, že sa teším na spoluprácu e, s vami ako tieňová spravodajkynia za výbor LIBE. Myslím si, že dohovor, e, istambulský dohovor je veľmi dobrý nástroj. Je to vynikajúci nástroj, ktorý vytvára veľmi dobré predpoklady na medzinárodnej úrovni, na úrovni medzinárodného práva, ktorý umožní posunúť tento boj proti násiliu ďalej. Treba si uvedomiť, že Istambulský dohovor je veľmi dobrý, lebo kompletne definuje e, vlastne násilie na základe rodu a špecificky aj násilie proti ženám. A treba počiarknúť, že sa to spomína ešte aj subkomunita LGBTI aj tu ide o istú mieru sexizmu a istý typ násilia ehm, a sexizmu a takisto aj o skryté formy znevýhodnenia násilia ehm, proti ženám. Musíme si uvedomiť, že je dôležité, aby sme v tomto udržali aj, udržali aj väčšiu mieru koherencie aj eh, tak, čo sa týka v práci vo vnútri Európskej únie, aj na vonok Európskej únie Treba hovoriť o celkovej európskej eh, situácii a zlepšení, ako aj tlaku na, na okolie Európy, aby sa táto situácia zlepšila a zároveň je veľmi dôležité pripraviť čo najskôr európsku stratégiu, európsku smernicu, európske legislatívne nástroje v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách. Takže pokúsim sa ešte e, upraviť a teda prispieť svojou prácou do e, tohoto dokumentu a čo najviac zlepšiť e, tento dokument v konečnom znení. Ulrike Lunáček, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja teraz zastupujem tieňovú spravodajkyňu za zelených v obidvoch výboroch. Vám aj Libe chcem poďakovať obidvom spravodajkyňam za veľmi dobrú prácu, za veľmi dobrú spoluprácu a tie stanoviská, ktoré ste povedali teraz jasne ukazujú, že tu je široká podpora pre takýto prístup a pre takúto správu. To je naozaj veľmi dôležité. Je to mimoriadne dôležité práve preto, lebo máme toľko členských štátov a toľko vlád, ako už bolo povedané, kde je mnoho mužov a žien, ktorí nevidia, že prečo takýto holistický prístup by mal byť práve ten, ktorý a členské štáty Európska únia budú implementovať. Takže práve v tomto kontexte to považujem za mimoriadne dôležité, má tu čo najširšiu podporu zo všetkých politických skupín, alebo z čo najväčšieho počtu politických skupín, tak to poviem. Tiež si myslím, že potrebujeme takýto silný postoj proti násiliu páchanému na ženách a takisto aj v prípade Istambulského dohovoru práve preto, lebo sme tu mali členské štáty ako napríklad Polsko, kde obidve, spolubra, spolu, obidve spolupravodajkyne robili veľmi dobré verejné vystúpenie a kritizovali skutočnosť, že polská vláda hovorila, že um, odratifikujú alebo sa vlastne odstúpia od uh, tohto istambulského dohovoru neviem ako sa to presne hovorí, čo ho deratifikujú alebo niečo podobné. Takže to by malo zaznieť v tejto správe. Mali by sme zaviazať, aby sa každý, kto sa k tomu raz prihlásil, sa toho jednoducho už držal a nemôžeme z toho vycúvať. To je veľmi dôležité. prvýkrát sa objavil takýto fenomén v Európskej únii. Nikdy tu nič podobné nebolo. To isté, čo sa týka tých 14 krajín, ktoré to ešte neratifikovali. Súhlasím s Anou Mariou Bild, že tí z nás, ktorí sú z tých členských štátov, najmä, tí, ktorí sú povedzme z vládnych strán v týchto krajinách, eh, musíme lobovať, aby sme napredovali v týchto témach a ratifikovali ho. Takisto odsudzujem to, že Rada ešte stále blokuje pristúpenie Európskej únie k istambulskému dohovoru. Komisia aj parlament boli v tomto veľmi vokálne a veľmi jasne pomenovali tieto veci. Bolo by veľkou chybou, ak by um, rada ratifikovala to, alebo teda aktivovala tú um, pasarelovú klauzulu. A je dôležité uh, si uvedomiť, že násilie páchané na ženách je podľa toho, čo sa hovorí aj v európskych zmluvách, mimoriadne závažným cezhraničným formom, eh, cezhraničnou formou um, trestnej činnosti. Musíme si uvedomiť, že už predtým bola v parlamente veľmi dobrá predložená správa, ktorá žiadala, aby tu bol európsky právny základ, alebo teda európsky právny dokument, ktorý bude postihovať oblasť boja proti násiliu páchanému na ženách. Anna Maria hovorila o tom, že sexizmus je jeden z tých, jednou z tých hlavných príčin násiliu páchanému na ženách a bude tu aj pozmeňujúci návrh z našej strany, aby sme to ešte viac vyjasnili v texte oproti jeho súčasnému zneniu. A posledná vec, ktorú by som chcela povedať, Tiež by som chcela do tohoto textu možno vsunúť alebo spomenúť tam aj mm, to, že odmietame, zavrhujeme násilie páchané na ženách, lebo to je to, čo to je. Je to veľmi závažný trestný čin a je to zločin proti ľudským právam e, v mojom rodnom meste vo Viedne som bola na dohovore OSN e, v roku 1993, kde sa prvýkrát práva žien definovali ako ľudské práva, to je čo 24 rokov dozadu, a napriek tomu násilie páchané na ženách je jedno z najzávažnejších porušení ľudských práv a to je niečo, čo by tam malo byť veľmi jednoznačne povedané. Vo všeobecnosti je to ale veľmi dobrá správa a pevne verím, že ehm, to prejde dobrým hlasovaním a prejde to aj na pléne, aby sa konečne pohla rada aj členské štáty. Ďakujem pekne. Gabriel. Ďakujem pekne, Maria Gabriel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Na úvod by som chcela poďakovať. A spolu za vynikajúcu prácu na tejto správe. Ja by som eh, chcela vyjadriť eh, môj súhlas, eh, želanie, aby členské štáty EÚ podpísali a ratifikovali istambulský dohovor. Je tiež jasné, že aby sme prispeli k tomuto cieľu, tak zodpovednosť tejto správy je zásadná, pretože predovšetkým je to správa koherentná, pochopiteľná a pragmatická. A ja myslím, že predovšetkým hlavným cieľom je ratifikácia dohovoru a implementácia nevyhnutnej politiky a prijatie nevyhnutnej legislatívy. Ja by som chcela pozrieť na jednu tému. Je jasné, že dnes niektoré členské štáty nechcú ratifikovať. Je tiež jasné, že potrebujeme aktivity a kroky na anticipáciu a mm, garancie. No, najskôr sa treba zamyslieť nad tým, na zavedenie mechanizmu koordinácie, ktoré sú nevyhnutné na uplatňovanie istambulského dohovoru v niektorých krajinách. Je to strach z implementácie a zo zmien, ktoré sa dejú, pretože, tak ako dobre povedal Anna Maria Koraca, byl tieto nástroj ktorý sa týka celého systému, jediný, ktorý máme a ktorý umožňuje prispievať eh, v každej časti pozitívnym spôsobom. To z toho majú niektoré členské štáty eh, strach a preto treba zmeniť overené postupy a dobrú prax v členských štátoch. No a, a to by sme zverejniť eh, usmernenia na európskej úrovni, niečo ako legislatívne zmenenia o podpore pre obete násilia, a zlepšenie účinnosti o polície, ministerstiev štátnych a tiež podpora výskumu a poskytnutých údajov. Takže ja myslím, že práve tieto konkrétne opatrenia nám umožňa prispieť zmenám členským štátom a umožňa nám odstrániť strach, ktorý nie je odôvodnený. Takže ešte raz eh, by som rada poďakovala spoluspravodajkyni, eh, predložila vynikajúci text a rovnako ďakujem všetkým kolegyňom a kolegom za eh, silný signál, ktorý dnes vysielame. Ďakujem. Ďakujem pekne. Irače Garcia Pérez, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsedovia, chcem povedať, že počas diskusie sa jednoznačne potvrdila tá veľká zhoda, ktorú tu majú e, takmer všetci poslanci parlamentu hľadom pristúpenia k tomuto dohovoru. Potrebujeme nástroj pre boj s takýmto rodovo podmieneným násilím a zároveň je dôležité, aby sme prijali a schválili opatrenia, ktoré sú veľmi dôležité, ktoré si vyžadujú, aby sme pracovali spoločne a kolektívne z pohľadu inštitúcie. Táto ratifikácia je naozaj veľmi dôležitá, akútna najmä čo sa týka pristúpenia k tomuto dohovoru ako európskej inštitúcii, ale zároveň viem, že sú tu aj také členské štáty, ktoré to už urobili a treba sa si toto, treba sa o tom všetkom hovoriť a naozaj by sme mali hľadať taký zmysluplný kompromis, nájsť väčšinovú podporu pre tento kompromis, najmä práve preto, aby sme si uvedomili, že, ako, že existuje právny rámec preto, aby ako Európska únia sme mohli príjmať legislatívu v týchto dokumentoch. To je naozaj niečo um, dôležité, aby sme mohli aj v tejto oblasti príjmať legislatívne dokumenty. Takže je to nevyhnutná téma, nevyhnutná otázka, pretože samotná skutočnosť, že ako európske inštitúcie máme kompetenciu príjmať legislatívu v tejto oblasti, aby, alebo aby sme mali kompetenciu príjmať legislatívu, to by bol veľmi dôležitý krok vpred je to taký zásadný predpoklad pre ďalšie napredovanie v tejto oblasti, pretože ženy e, v Európe musia vedieť, e, že nie sú osamelé, že majú e, na po svojom boku aj členské štáty, ale aj ostatné inštitúcie, ktoré spoločne bojujú proti takému, takémuto rodovému násiliu. Hovoríme o mačistickom terorizme, hovoríme takisto aj potom, o tom, že je tu potreba zmeniť správanie na to integrálnym spôsobom, horizontálnym spôsobom, aby sme dokázali zlepšiť prevenciu proti násiliu páchanému na ženách aj z pohľadu um, výchovného alebo takého vzdelávacieho a zároveň, aby sme um, zvnímali, ako to presahuje na všetky možné odlišné oblasti, kde máme tiež svoje kompetencie aby sme dokázali e, bojovať s tým, čo môžeme možno pomenovať tá najväčšia čierna škvrna na svedomie spoločnosti tu v Európe. Takže chcem poďakovať obidvom spravodajkyniam za prácu, ktorú robia a takisto všetkým kolegom samozrejme tiež ďakujem, lebo toto úsilie, ktoré vyvíjame, aby sme zdieľali spoločné línie, aby sme zároveň napredovali v tom, že chceme ukončiť toto násilie páchané na ženách, to je naozaj niečo veľmi dôležité a k tomu sa naozaj môžeme len spoločne prihlásiť. Ευχαριστώ πολύ, Pani Kuneva, ďakujem veľmi pekne. Téma, ktorú sa zaoberáme o investambulskom dohovore, dôležité, aby som chcela veľmi rada poďakovať spravodajkyniam za vynikajúcu prácu a vynikajúci text, ktorý vytvorí základ našej práce v nasledujúcich rokoch v súhľadne s návrhmi a vyjadrením kolegov k týmto otázkam. My môžeme povedať, že je viacero rôznych sektorov, kde mám pocit, že by bolo nevyhnutné túto správu podporiť. Poprvé prevencia. Prevencia a ochrana a podpora žien v boji proti všetkým formám násilia, hlavne násilia proti ľudí so špeciálnymi potrebami alebo postihnutím. A preto vyzývam, aby sme venovali osobitnú pozornosť tejto zraniteľnej časti populácie a aby sme všetkým jednotlivcom a ich aj rodinám skytli podporu. Takže musíme posi- posilniť tento text dodatočnými návrhmi z a tam špecifické formy násilia. Násilia, ktoré sme zažili, aj keď pracujeme v týchto inštitúciách, tak sme sa tiež stali obyťami tohto násilia. A preto treba šíriť eh, svetu verejnosti musíme urobiť toto všetko, aby sme pracovali účinné. Rovnako vzdelávanie jednotlivcov, ktorí spolupracujú s obeťami, hovoríme o príslušníkoch polície, psychológoch, sociálnych pracovníkoch, ale ne, ne, nežiadame len finančné prostriedky pre programy. My môžeme nechať na členských štátoch, aby vykračovali tým spôsoboch, naše všetky náklady, náklady treba dať bokom, sú mnohé veci, ktoré to ktoré sú dôležitejšie, mám obmedzený čas, ale všetky tieto rôzne body, o ktorých som hovorila, uvedieme v pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predložíme. Ale ja som veľmi optimistická v tejto správe a mm, sú vlade s implementáciou Stambulského keď bude konečne ratifikovaný. Dôležitá otázka je, aká je aké je najšír, najrozšírenejšia forma násilia na svete, a dúfam, že to nebude násilie na ženách, to je uh, eh, to súčasťou našej práce. Ďakujem pekne, pani Besera. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ja vystupujem v mene skupiny ALDE mikrofón aj Libe. Ja by som chcel poďakovať Ane Mári za jej správu a angažovanosť. Ja nechcem už nič dodávať k tomu, čo povedali kolegovia. Už tri roky platí istambulský dohovor a ja musím povedať, že na jednej strane som veľmi hrdá na to, že parlament upozorňuje na udržiavanie a implementáciu reakcie a angažovanosť výboru FAM pre ženské práva spočíva v tom, aby sa rozhodlo, že dôležitý cieľ tohto mandátu spočíva v tom, že celá EÚ musí ratifikovať istambulský dohovor. Tomu sa venujem už prakticky 3 roky s podporou a uznaním komisie. Minulý rok pani Jourová že toto je podstata a že tu ten dohovor musí byť ratifikovaný. Ale už rok žiadame, aby to rada ratifikovala. A ešte ďalšiu úvahu by som rada vyjadrila, okrem toho, že som spokojná a hrdá skupina liberálov od začiatku to podporovala, aj napriek tomu som frustrovaná, že niečo, čo je takéto dôležité, ako istambulský dohovor, že je to, môj záväzný nástroj proti násilu na ženách, niečo, čo je také atraktívne už na mieru, tak vlády a Európska únia a teda vláda Európskej únie, že to neratifikovali hneď, to nás to v jednotlivých krajinách, to je zvláštne, pretože ten dohovor je vynikajúci, takže na jednej strane som spokojná, na druhej strane som sklamaná. Ale musím povedať, že najdôležitejšie je, že som presvedčená, že sa nám podarí dospieť k dohode, že to dobre dopadne. Počas eh, posledného predsedníctva to nedopadlo dobre Súčasné predsedníctvo za chvíľu skončí, neviem, ako to dopadne. Ja dúfam, že dnes sa rada rozhodne a že Európska únia ratifikuje tento dohovor a že všetci budeme môcť mať pomoc tohto silného nástroja možnosť prekonať túto hambu, ktorú musíme cítiť ako demokratické štáty. Ďakujem pekne. Teraz pani Bilbao. Ďakujem pekne. Ja samozrejme chcem poďakovať Christine a Marii. A všetky, všetkým, ktorí pracovali na tomto dokumente. Myslím si, že čas našej práce znamená, že musíme robiť naozaj eh, významné kroky, ktoré sa stávajú historickými a ktoré ktoré si musí obromovať svoju zásadnosť a svoj významný presah. a Pokúsim sa neopakovať a ale chcem povedať, že sa zdá byť také prekvapivé, že tu máme obete, obete, ktoré sú ženy a napriek tomu nie je žiadna politická reakcia voči takýmto eh, trestným činom, takémuto násiliu. Nikto nereaguje voči tomu, čo každý z nás, alebo každá z nás začína, zažíva každodenne. Sú to problémy, na ktoré nemáme štatistiky. Pred troma rokmi sme prvýkrát začali v Európskej únii eh, poukazovať alebo, alebo počerkovať to, že dochádza k do fenoménu. Mali sme tu alarmujúce výsledky, dramatické výsledky, ktoré sú až šokujúce. Dnes máme nejaký atentát, zomre nejaký počet ľudí, všetci vlastne okamžite sme, sme v šoku a, a, a, a shodneme sa na tom, že to je neakceptovateľné. Ale každý deň, v každej krajine umierajú ženy a žiadna politická reakcia tu nie je. A to je neakceptovateľné. Naozaj si musíme uvedomiť, že tá správa je dobrá, má svoj obsah, ale je dôležité, aby sme zavezovali, žiadali, konali, aby sme zaviazali, že Rada musí ratifikovať istambulský dohovor. Jednoducho to takto musíme spraviť. Nič iné nebude stačiť. Musíme vyvinúť väčší tlak na členské štáty, aby to spravili, pretože zdá sa, že ešte stále nechápeme, a nevidíme žiaden dobrý dôvod, prečo tie krajiny, ktoré to nechcú ratifikovať, ho neratifikujú. Aký dôvod na to majú? Či neakceptujú obsah? Prečo zvyšok krajín Európskej únie, zvyšok členských štátov, nevyvíja tlak na tých ostatných, ktorí to ešte neratifikovali? Aby im vysvetlili, že to je nevyhnutné, že to je dôležité. Ako chceme hovoriť o európskych hodnotách, keď nie sme schopní pomenovať a rozoznať toto násilie? Na druhej strane je dôležité, aby sme eh, jasne odchádzali a spomenuli aj e, násilie e, páchané na ženách so znevýhodením, lebo to je ešte špecifická skupina. Ženy ako kolektívne znášajú väčšiu mieru násilia a ešte špecifickú zmienku o dievčatách. Keď hovoríme o ženách, ktoré sú obeťami rodového násilia, hovoria nám, že nestačí klas, e, nedávame dostatočnú pozornosť na ženy, e, teda na deti žien, ktoré sú obeťami násilia, lebo aj tie sa stávajú súčasťou tohoto násilia. A to je taká tá skrytá forma tohoto násilia. Takže naozaj musíme robiť kampane pre zvyšovanie povedomia a je nevyhnutné, aby sme mali konkrétne dáta, konkrétne fakty, lebo to sú ešte stále členské štáty Európskej únie, ktoré si myslia, že násilie páchané na ženách je jednoducho len z, e, z otázka rodinného života alebo rodinného práva. Takže to nie je otázka verejného záujmu. A preto viac kampaní, viac upovedomovania, a viac e, povedomia e, práve preto, ako už bolo spomenuté, spomenula sa tu tá potreba, aby sme pracovali v oblasti prevencie, áno, to je pravda, ale aby sme dokázali predchádzať, musíme mať aj kultúrnu zmenu, e, zmenu politického povedomia a aby sme naozaj chápali, že aby sme napredovali, potrebujeme zdroje, potrebujeme povedomie, potrebujeme konanie na lokálnej úrovni, pretože sú tu dobré praxe, ktoré hovoria, že konanie na lokálnej úrovni a dohody, ktoré nám umožňujú vlastne meniť veci na lokálnej úrovni, nás posunú niekam vpred. Takže na záver, sú tu dobré praxe na európskej úrovni, potrebujeme vyvíjať tlak, aby sa ratifikoval istambulský dohovor, ale strácame naozaj veľmi veľa príležitostí práve tým, že tu nemáme taký nejaký bod alebo miesto, kde by sme umiestnili dobré praxe z celej európskej úrovni, aby to slúžilo ako príklad ostatku európskych krajín, zvyšným krajinám a treba špecificky spomenúť aj práve takýto nový postup. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a slovo slovo dostanú opäť spoluspravodajkyne ako prvá Kristín. Ďakujem veľmi pekne eh, všetkým za vaše príspevky, ktoré ukazujú, že skutočne panuje veľký konsenzus eh, medzi poslancami Európskeho parlamentu o podpísanie eh, tohto dohovoru Európskou úniou. My, pani Bilbao, minulý november, keď sme prijali toto uznesenie v Európskom parlamente, tak eh, podporili takmer všetky politické skupiny v Európskom parlamente, aby sme požiadali členské štáty, aby podpísali a predovšetkým ratifikovali, tí, ktoré to ešte neurobili, tento dohovor, mm, to aby podporili aj podpis Európskej únie. No, žiaľ, mm, veľmi dlho to trvá, niektoré členské štáty stále si myslia, že to ich ukráti alebo oberie časť ich eh, suverenity že potrebujeme schopnosti a možnosti chrániť ženy aj v EÚ. EU. Európska únia je proti členským štátom, to ich chráni, takže skutočne treba rýchlo postupovať. Ja som si vypočula pripomienky pani Stevens a odôvodnenia e, o ľuďoch s postihnutím, tiež LGBTI. No a Pozriem akože na to, čo sa deje v Čečensku. E, je to pred bránami Európskej únie a je to absolútne nepripustné. Čo sa týka Polska, na to, že treba poukázať, e, na to, že štát už ratifikoval istambulský dohovor a nemôže porušiť slovo, alebo teda nemôže odstúpiť. No ale ešte lepšie by bolo, ak by eh, sme, ak by tento dohovor ratifikovala EÚ ako celok. Tu otázka času, dobré postupy, je dobré, ale ešte veľmi veľa žien a dievčat eh, umiera, je obeťami násilia, potrebujeme právny nástroj. Podpis Európskej únie je silným právnym nástrojom. No a smernice bola ešte viac, výmena dobých nástrojov a diskusia to nebráni tomu, aby ženy každodenne zomierali. Ďakujem pekne. No a Anna Maria ešte. Ďakujem pekne. Ja som veľmi vďačná za obrovskú podporu. To je veľmi dôležité, pretože my sa snažíme dať hlas tisícom žien, ktoré trpia každodenne a tu vôľa konať a my potrebujeme celú našu silu, aby sme konali a s ohľadom na všetky obavy, rozdiely, špecifika členských štátov, my Musíme urobiť maximum proti násiliu. ďakujem predsedníctvu, malckému predsedníctvu, pretože dostali sme veľkú podporu na ministerskej konferencii na Malte boj proti násiliu na ženách. Podarilo sa nám prijať spoločnú deklaráciu a nie je to symbolické, ale tiež dôležité ukázať, že tieto tri inštitúcie spolupracujú. Otázka z rozumného rozsahu a že len niektorých členských štátov obmedziť rozsah vstupu eh, EÚ. To treba vyriešiť čo najrýchlejšie. Rada by som ešte reagoval na niektoré veľmi dôležité pripomienky eh, kolegov. Áno, veľa otázok tam nebolo. To len kvôli priestoru a obmedzeniam. A my sme spolu zorganizovali podujatie, si to spolu, tomu spolu predsedali o deťoch a dievčatách s postihnutím, ktoré sú dvojnásobne obeťami a treba zvážiť článok 4 dohovoru rovnakú vec hovorím kolegyni Kuneve o zvyšovaní a šírení osvety Toto nie je len o sankciách, ale o dlhodobej práci na to, aby sme dali eh, silu eh, dievčatám a deťom. No, radšej ďakujeme za podporu. To ešte posilníme, a čo sa týka Viedra Marie Gabriel, ďakujem za vašu podporu, poznám tie problémy a ja musím povedať, že my príjmame konkrétny praktický prístup Eh, nulová tolerancia a my sa musíme zaoberať špecifickými konkrétnymi spôsobmi, ako riešiť veci, usmernenia, koordinačný mechanizmus. Na vypočutí pred pár týždňami no, vo výbore FAM pozvali sme švedskú organizáciu Národné centrum a oni špecificky ukazovali, ako môžeme konkrétne prijímať aktivity s usmerneniami, príručkami, aby sme pomohli inštitúciám. Takže musíme prejsť od ideologické debaty ku konkrétnym krokom a aktivitám a ukázať členským štátom, čo sa dá robiť. No a ďalej, vš- áno, všade, kapci v rámci súkromného sektoru, my čelíme novým formám násilia, obťažovanie na pracovisku, pornografia alebo pornografické filmy z pomsty a mnohé ďalšie formy, ako treba riešiť. No a na záver by som chcel povedať, že podporujem smernicu EÚ, právny ak na európskej úrovni. No a prečo? Pretože ja uznávam, že trestné právo je národná otázka, my potrebujeme spoločné definície, potrebujeme spoločné údaje, minimálne štandardy, ktoré by nám pomohli posilniť národnú kapacitu bojovať proti násiliu na ženách, pretože je veľmi rozšírené. Ďakujem pekne za vašu podporu a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme pekne, pani Koraca Bild. Chcem pripomenúť, že pozmeňovacie návrhy môžete predkladať do 5. 26. apríla. Kolegyne, kolegovia, táto správa je cestou e, súhlasu, takže pozmeňovacie návrhy musíte poslať do spoločného mailboxu a sekretariát zašle detálne inštrukcie e-mailom. Ďakujem pekne. Spoločnú schôdzu týmto končím, keďže na programe už nemáme nič ďalšie. Ďakujem pekne pani Blinkevičute, teda ďakujem kolegyňam a kolegom z výboru pre ženské práva. A teraz pokračujeme programom výboru LIBE. Kolegyne, kolegovia. Ide o Európsky program presídlenia, takže dám priestor tým, ktorí opúšťajú salu, aby tak urobili.